Pán Barry Madlener mi oznámil odstúpenie svojho mandátu s účinkom od 20. septembra roku 2012. Parlament to berie na vedomie a podľa článku 4 rokovacieho poriadku eh, akceptuje tento dátum. Patričné úrady v Holandsku ma informovali o tom, že pán Madlener od 3. oktobra roku 2012 bude nahradený pani Patricia van der Kamen a ja týmto vítam pani Kamen v parlamente. A chcel by som pripomenúť, že podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku má plné plnú pravomoc, aby sa zúčastňovala zasadnutí parlamentu, pokým nebude jej mandát napadnutý a takisto, ak by písomne ak pokým písomne nepredloží, že nevykonáva inú prácu, ktorá by nebola v súlade s mandátom Európskeho parlamentu. Právny výbor na zasadnutí 17. septembra tohto roku